So if I can call the meeting uh, to order, uh, I will be chairing uh, today's meeting as our... Uh, ja budem predsedať dnešnému zasadnutiu, pretože pani predsednička je na trialogu kvôli telekomu. Takže ja budem mať tú čest predsedať dnešnému zasadnutiu. Chcem vás upozorniť na bod 7. Požiadali nás uh, aby bol bod B odložený. Neviem, akceptujete to? Týkalo sa to nariadenia o jednotnom trhu. Ostatné skupiny s tým súhlasili, že sa to odloží. Neviem, je to akceptovateľné pre všetkých? Vidím, že kývate na súhlas. Dobre, takže sedmičku teda sťahujeme z agendy a okrem toho ešte máme návrh programu rokovania je schválený, môžeme ho akceptovať, dobre, výborne, poďme ďalej. Um, oznámenia chcem privítať tých, ktorí nás sledujú v rámci web streamingu, je to vysielané naživo a je to výborné, že môžeme tak urobiť. My sme predsa výborom, ktorý je zodpovedný za digitálny trh, takže je super, že už aj my môžeme byť takto digitálne pripravení E, pokiaľ ide o aplikácie, e, tie sú k dispozícii členom, asistentom, takže môžete získať e, cez, cestou tohto nástroja všetky dokumenty k nášmu zasadnutiu. Ďalší bod, schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 4. júna. E, neviem, či má niekto námietky. Ak áno, prosím, povedzte nám to teraz. Zdá sa, že nie tak e, zapnutie sa do schôdze je tým schválená. Poďme k aktuálnym informáciám o trialógoch a podujatiach. Prvým bodom je pracovná skupina, kde sa ja zúčastňujem k duševnému vlastníctvu. Chcem vás len informovať, že sa skupina zišla 23. júna. Venovala sa audiovizuálnej oblasti Boli prezentácie autorov, ehm, vypočuli sme si takisto aj zástupcov odvetvia, akademikov a skutočne tá škála názorov je veľmi široká. Celá otázka je komplexná. Všetko závisí od toho, z ktorého sektora sa to týka alebo ktorej ktorej perspektívy sa to týka. Ja osobne som sa veľa naučila, ako sa financuje e, filmový priemysel, naučila som sa veľa o autoroch, scenáristoch. A prierezové otázky treba ešte riešiť a myslím si, že v tejto oblasti je pomerne dosť veľa záujmov, ktoré sú v konflikte jeden s druhým, čiže naozaj sa musíme pozrieť na to, ako e, sa toho zhostíme. Julia je na čele výboru pre právne otázky. Návrh ku copyrightu e, sa zdá, že bude predložený v januári. Neviem, áno, Julia kýva na súhlas, čiže dojde k omeškaniu Pravdepodobne je lepšie si to dobre premyslieť, no ale čo skoro je tu, najprv povedali, že jeseň a tak ďalej. Zdá sa, že teraz to bude január. V každom prípade ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny bude vo štvrtok ráno. Ja sa nebudem môcť zúčastniť. Jeden z kolegov, ktorý je náhradníkom, sa za mňa zúčastní na tomto rokovaní. Je dôležité, že náš výbor je aktívny a podľa mňa to je nesmierne dôležité, dôležité, že my zohrávame tak dôležitú úlohu. Ja sa pýtam kolegov, či máte snad nejaké pripomienky, chcete doplniť, spýtať sa na doplnenie. Zasadnutie vo štvrtok sa bude týkať slobody panorámy. Možno by bolo dobré, ak by niekto sa inko tam bol. Ja odchádzam e, skôr, e, som, zastupujem zelených za Júri, takže pokiaľ ide o časový harmonogram, neviem, či zástupca komisie je tu s nami. Hm. Nemyslím si, že by tu niekto bol, hovorí pani predsednička. Uh, povedali mi dnes ráno o tom januári, ale komisia by jasne mala povedať, ktorým smerom sa veci uberajú. Máme e, náhradného zástupcu za každú politickú skupinu. Mm, som si istá, že pán tajomník vás bude kontaktovať. Dan bol náhradníkom a viem, že aj ďalší kolegovia podobne boli náhradníkmi. Samozrejme, panorama Otázka panoramy je dôležitá. Bolo by dobré, keby sme tu mali kolegu, keby sme tam mali kolegu. Ja bohužiaľ musím byť v Škótsku, v Glasgow kvôli inému zasadnutiu. Hm. To zasadnutie malo byť najprv v stredu, potom malo byť vo štvrtok, čiže ja už som sa vlastne zaviazala k tomu zasadnutiu, takže ak súhlasíte, poďme ďalej ďalším Otáz, ďalšou otázkou je pracovná skupina pre robotiku. Myslím, kolegyňa tu teraz nie je ani kolega. Poďme ďalej. Pečatiam. Je tu niekto? Pán Šlap, nech sa páči. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán Zubban Sojal, náš kolega, na tomto dosie usilovne pracoval, ale dnes e, tu s nami nemôže byť, preto ma požiadal, aby som vás poinformoval, o čom bol trialóg. Minulý štvrtok sa konal prvý trialóg rokovania sa aj zároveň uzatvorili. Dosie je pomerne krátky, um, rozhodli sa, dohoda padla na prvom zasadnutí. Myslím si, že si počujeme po kore period rady aj dobrú správu v stredu, keďže ide len o transpozícii nariadenia VTO, alebo rozhodnutia VTO. Ide o, ide o súlad európskej legislatívy s pravidlami VTO, pokiaľ ide o jednotlivé výnimky. Pokiaľ ide o výnimky, e, v záverečnom texte budú nové kritéria, e, ktoré sa týkajú pečatí a vzhľadom na ktoré môžu byť produkty pôvodných pôvodných populácií predkladané na trh. Ako si pamätáte, myslím, že sme diskutovali o tom spoločne ešte v roku 2008. Ide, nejde tu o o každodenný život týchto pôvodných civilizácií, ale ide o zavádzanie na trh produktov, ktoré tieto, tieto populácie um, na, alebo teda polovnícke produkty a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že to je veľmi dobrý, veľmi dobrý výsledok a na, nakoniec sme o tom hlasovali aj pred pár týždňami. Ďakujem veľmi pekne, Andres. Pýtam sa, či ešte niekto chce vystúpiť v tejto otázke. Myslím si, že tá práca bola vynikajúca a dohoda bola uzatvorená. Zajtra je to na Koreperi, to je výborné. Ak sa to schváli, tak e, potom v júli sa bude o tom u nás hlasovať. Čiže myslím si, že ten proces bol veľmi rýchly. Je dôležité dopracovať sa k dohode, pretože naozaj s VTO máme veľmi nabitý harmonogram. No, ak už sa nikto nehlasí, no už e, dáme si prestávku až do na 4, potom budeme hlasovať. Neviem, ešte nemôžeme hlasovať, um, nemôžeme začať skôr, pretože ľudia tu neboli, takže od 3 štvrte na 4 sa tu opätovne zídeme. we sort of start? Môžeme sa do práce. Bear with me, colleagues. We're right in the middle of what might be the final trialogue on the Myslím si, že teraz sa nachádzame niekde uprostred eh, trialógu ohľadne telekomu, ale my sme sa, pokiaľ ide o roaming, nedohodli na otázke sieťovej neutrality, takže ja budem musieť utekať naspäť a predstavím ich nás, naš, naše stanovisko. Myslíte, že nás je dostatok, aby sme mohli začať hlasovať? Dobre, takže veľmi rýchlo sa o to opustíme. Ďakujem Kathleen všetkým ďalším. Hlasujeme o znižovaní znečistujúcich emisí cestných vozidiel. Ide o správu od Rózy a začneme hneď pozmeňovacím návrhom 41. Za, proti, zdržali sa, dobre, proti 5 plus prijatý 42, 43, za, proti, zdržali sa, ozamietnutý 6 plus zdrža, prijatý 1 za, proti, zdržali sa, prijatý 45 za, proti, prijatý 46 za, proti, zdržali sa, neprijatý 47, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý 48 za, proti, zdržali sa, neprijatý 49 za, proti, zdržali sa neprijatý 50 za, proti 51 za, proti, zdržali sa 52 za, 52 za, zdržali sa, padá 54, 53, hovorí pani predsednička, za, proti, zdržali sa nepriatí. Teda to je 53 a 54, tie sú identické, čiže 50, 7 za, proti, zdržali sa, schválený 55 za, proti, zdržali sa, nepriatí, 56 za, proti, zdržali sa. To si prekontrolujeme. think it's falling. Okay? And no card then. That's all right. And you're against. Takže proti 12 proti 6. Ďakujem. Takže zamietnutý. Kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválení 58 za, proti, zdržali sa schválení 59 za, proti zamietnutý 8 za, proti zdržali sa schválený 9 za, proti zdržali sa schválený 10 za, proti zdržali sa schválený 60, 61 za, proti zdržali sa. Môžem si to prekontrolovať? 60 and 60 a 61. Okay. The same. Dobre. To je tá istá väčšina. 10, 12 proti v tejto chvíli. Dobre, 7 za, 12 proti, 64 za, proti. Zdržali sa zamietnutý, 63 za proti, zamietnutý, 64 za proti, zdržali sa zamietnutý, 65 za proti, zdržali sa e, zamietnutý, 11 za proti, zdržali sa schválený, 66 za proti, zdržali sa 6. Prepáčte, ani sme nehlasovali, takže 67 67, 68, 69. Amblok hlasovanie za, proti, zdržali sa, zamietnuté 70, 71, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 12, zamietnutý 72, zamietnutý 73, 74, 13, za, proti, zdržali sa, schválený 75, za, proti, um, zamietnutý, čiže 75 je zamietnutý. E, teraz sa prejdeme k 20 za. Pozmenujúci návrh číslo 20. to je na strane 8 na vrchu. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20. 1, 22, 23, 24, ako aj 26 a 29, tie boli stiahnuté, čiže budeme hlasovať. Takže to nie je na, možno na vašom zozname. Takže mm, od pani Grapiny boli e, stiahnuté, takže 24 za, proti, zdržali sa schválení, ale prekontrolujeme si. Myslím, že je to schválené. 25 za, proti, zdržali sa schválení. 26 zamietnutí. 27, skontrolujeme si. Áno, jeden hlas za, čiže schválený. 32. 32 za, proti, zdržali sa, schválený, e, zamietnutý, prepačte, 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, e, číslo 2 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Schválený. 34, 35, 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí, trojka za, proti, zdržali sa schválení, 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 39 sa nehlasuje, štvorka a teraz konečný, konečné hlasovanie. Pass by 20. 29, 19 za. Takže ďakujem veľmi pekne. Look. Got rained?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 Okay, to update colleagues. Um... Takže kolegyne, kolegovia, počkáme na uh, spravodajkyňu o rozpočte. Vy to urobíte, Andreas. No dobre, dobre, ďakujem pekne. Uh, eh, Myslím, všetci kolegovia, aby nám poskytli aktuálne informácie o všetkom. Takže Andreas Stanislava k rozpočtu na rok 2016. Ďakujem pekne, áno, ďakujem pekne, predsednička. No a to som predtým aj hovoril, treba dávať pozor na to, aby sme podľa a postupnosť jednotlivých bohov urobili tak koherentne, aby tí, ktorí nás pozerajú, to dokázali sledovať. Ale to môžeme hovoriť ešte na koordinátoroch. Tak ako som povedal, pani kolegyne Galpelc, nemohla prísť na čas, pretože jej leta má meškania a preto ma požiadala, aby som k návrhu stanoviska k rozpočtu 2016 niečo povedal. A budem pokračovať po anglicky. Takže poznámky som dostal tiež po anglicky. A pani Gal Pelce mi povedala, že dospeli mhm, do druhej fázy, čo sa týka rozpočtového konania 2016, no a preto je veľmi rada, že môže predložiť druhý návrh dnes, no a ehm, zhodnotíte, zhodnotiť, pozmeňujúce návrhy. Uvedomujeme si čísla Európskej komisie a návrh nášho stanoviska musíme, musí vychádzať z týchto čísiel. Um, východisko je bezproblémové a momentálne zažívame rasta, čo je veľmi dobré. No a um, priority, veľa sa nezmenili, jednotný trh je uh, hlavnou prioritou a ostáva kľúčovou prioritou z hľadiska uh, podpory hospodárskeho rastu v celej Európe. No a preto naša skupina žiada stále, že potrebujeme sa zameriavať na e, riadenie a správu jednotného trhu ako hlavného motor rastu v Európe, ale súčasne ochrana spotrebiteľov musí ostať prioritou a zabezpečiť dostatočný rozpočet, čo podporí dôveru spotrebiteľov. Ja si myslím, že komisia zverejnila v tomto ohľade priateľné čísla. V stanovisku pani Galpelc potrebujeme vyvážený rozpočet na uľahčenie fungovania, podporu fungovania celnej únie a boj proti daňovým podvodom. Ehm, vlastne rozpočtu vidíme náraz v tejto oblasti a bolo by dobre, keby tieto čísla ostali zachované. Avšak eh, treba tiež sa venovať dôležitým otázkam. Ehm, mali by sme hovoriť predbežnými opatreniami Fórum pre jednotný trh. Ehm, spravodajkyňa si myslí, že v týchto otázkach, alebo tieto otázky, nášho hľadiska budú zjednotené, keďže všetci uznávame potrebu nepretržitého financovania tohto fóra, ktoré organizuje parlament a Európska komisia a predsedníctvo rady. Avšak organizačnú, organizačnú zložku má na starosti Európska komisia. No a chcela by som zdôrazniť význam tohto fóra, pretože spája občanov, účastníkov spoločnosti, spotrebiteľské organizácie a vlády a zástupcov európskych inštitúcií e, na prijatie jasného záväzku transpozície nariadenia o jednotnom trhu. Naša spravodajkyňa okrem toho pripomína, že toto je posledný rok prípravných opatrení a preto nový legislatívny návrh musí komisia pustiť na to, aby zabezpečila pokračovanie jednotného trhu. No a spravodajkyňa by rada a sa vyjadra ešte k pilotným projektom. Náš výbor predložil odporúčanie o financovaní nových pilotných projektov pod názvom Consumer Empowerment and Education and Digital Single Market. To umožní uh, svetovú kampaň, uh, realizáciu svetovej kampane pre spotrebiteľov a podniky o výzvach elektronického obchodu. Nuž výsledok konzultácií je po zvažovaní s kolegami. Spravodajkyňa by, bola, by rada odporúčila pozvanie zástupcov komisie, ktorí môžu predstaviť súčasnú situáciu na výbore. No a na záver, a po stanovisku tieňových spravodajcov, by spravodajkyňa chcela požiadať pani Schreiber z Európskej komisie, pilotné projekty, ako o poznámky k pilotným projektom, ako aj k fóru. No a toto mi poslala pani Galpelca, naša spravodajkňa, a teraz si ráta. Vypočujem názory tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Andreas. No a no, priestor tieňových spravodajcovia. Nevidím tu spravodajcov za SAD, ale naša koordinátorka Evelyn, dostane slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela ospravedlniť Mariu Grapini. Tento týždeň nemohla prísť do Bruselu, pretože eh, má dôležité povinnosti doma. Preto ma požiadala, aby som ju dnes zastúpila. A hovorí, že je veľmi vďačná za veľmi dobrú, otvorenú spoluprácu so spravodajkyňou pani Gal Pelc, ktorá je veľmi otvorená, no a návrhy pani, alebo návrh pani Gal Pelc je veľmi dobrým základom a to je veľmi holistický, komplexný prístup, na ktorom sa bude dobre ďalej budovať. Niektoré časti kolega Šváb už, naznačil pani Grapiny by chcela sa sústrediť tiež na rozpočtový riadok s novým pilotným projektom, ktorý sa nazýva posilnenie spotrebiteľov a informácií na digitálnom vnútornom trhu. To je veľmi dobrá myšlienka a veľmi dobrý následok alebo pokračovanie pilotného projektu Training SMEs on Consumer Rights in the Digital Age. Takže to je informovanie spotrebiteľov a malých a stredných podnikov v oblasti eh, e-commerce, internetového elektronického predaja. Myslím, že to je veľmi rozumná eh, vec, ktoré by sme sa mali venovať. Pani Grappini okrem toho myslí, že sa už nedá nič viac dodať. V podstate predloží len pár menších návrhov, ktoré eh, nebudú nejak zásadne meniť. Návrh pani Gal Pelc je to len pár doplnení, upresnení, ale v podstate sociálni demokrati sú veľmi spokojní s predloženým návrhom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Evelyn. A teraz sa idem spravedať za EKR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. nášho hľadiska, obecnosti toto, tento návrh je e, dobrý, sme spokojní so správou, prácou spravodajkyne, avšak to znamená istú dilemu, pretože v našej skupine máme princíp, že nechceme nové výdaje a nové pilotné projekty. Avšak návrh a návrhy spravodajkne sú dobré a myslím, že chce podporiť reálne hospodárstvo, malé stredné podniky, podniky. A to samozrejme veľmi podporujeme. A myslím, že vyjadrujem názor väčšiny ľudí na výbore, že pre opatrenia vnútorného trhu malo byť určených viacej prostriedkov. A je veľmi dôležité zaistiť, ale na to treba nájsť úspory v iných častiach rozpočtu, do rozpočtu je to ťažké, pretože každý výbor hovorí o vlastných eh, oblastiach zodpovednosti a kompetencií, ale my podporujeme toto stanovisko, tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu a myslím, že sa nám podarí nájsť eh, dobré eh, veci, ale v iných častiach rozpočtu určite nájdeme možnosti úspor. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Dita, zastupkynia Alde. Ďakujem pekne, predsednička. Ja zodpove- zopakujem len to, čo som povedala už minulý mesiac, že som veľmi spokojná s týmto stanoviskom. A súhlasím s ním. Ja predložím pozmeňujúci návrh ďalého stanoviska, čo sa týka pilotných projektov. Dúfam, že všetky skupiny to tiež podporia a informovať kolegov z výboru pre rozpočet, aby ho to, aby to tiež podporili počas rokovaní o rozpočte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Dita. Niekto ďalší z teňových spravodajcov sa neprihlásil, neviem, či niekto za zelený GUE alebo e FDD sa chce vyjadriť. Zase, že nie, takže slovo dostanú ostatní kolegovia. Áno, Róza, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. spolupráca nebola veľmi príjemná a pozitívna len pre tieňových spravodajcov. A mňa osobne zaujímajú dva konkrétne body. Poprvé som veľmi vďačná, treba zaistiť e, dosť peňazí pre ODR. Viete, že sú veľké očakávania, aby to konečne začalo fungovať. Komisia, Európska komisia mala e, problémy starávaním eh, finančných prostriedkov pre tento nástroj. Čiže to treba zaistiť a rovnako som rada, že Fórum pre jednotný trh zavedené. Ja by som chcela všetkých len podporiť, aby sa zúčastnili eh, prípravných prác, pretože komisia to robí opätovne sama a myslím, že sa musíme sústrediť na digitálny jednotný trh, ale musíme začať skôr. No a ďalej je tu ešte jedna vec, ktorá sa týka školení, výuky a tak ďalej. Je to ten 7. bod, myslím. Fórum pre jednotný trh by malo tiež vytvoriť istý tlak a samotné podujatie je informačný nástroj alebo podujatie alebo podpora jednotného trhu čo by sa dalo využiť. A posledná vec, ktorú som chcela ešte dodať a spýtať sa, či by sme nemali, a ja budem zvažovať, či by sme nemali predložiť pozmejúce návrhy o podpore informovanosti alebo informácií o svete a jednotnom trhu, pretože myslím, že občania o stále vedia veľmi málo napríklad Solvita, skutočne na propagáciu investujeme skutočne veľmi málo, takže aby občania vedeli viac o jednotnom trhu. Takže dúfam, že to bude dobrá šanca upozorniť na to. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Róza. Chcel by sa niekto z kolegov ešte vyjadriť? Zdá sa, že nie. Myslím, že zastupcovia komisie sú tu a ak chcú, môžu sa tiež vyjadriť. A spravodajkyne prišla tiež, no dobre, takže dáme slovo komisii, no a potom dostane slovo spravodajkyne. Takže slovo dostane komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ospravedlňujem moju kolegyňu, ktorá ste každú chvíľu príde. Myslím, že som že teraz budem mať jedinečnú príležitosť a mnohých z vás poteším. A Single Market Forum o jednotnom trhu chceme e, prepojiť e, s týždňom malých a stredných podnikov, tak aby sme oba nástroje, ktoré slúžia hlavne o svete, aby sme ich nejak zharmonizovali a našli synergické efekty. A to znamená aj toľko, že z rozpočtového hľadiska nájdeme nejaké synergické efekty a momentálne nevidíme potrebu hľadať nový právny základ, pretože s dostupnými prostriedkami minimálne takto vyzerá, môžeme zaručiť, aby fórum o jednotnom trhu aj ďalej takto existovalo, avšak lepšie bolo integrované s politikou malých a stredných podnikov. To je tiež jeden z dôvod, preto aby som vás nudil za administratívnymi detailami, prečo fúzia z, z je DG Markt a DG Enterprise alebo niektorých ich eh, oddelení a to bude mať pozitívne dopady práve na fórum o jednotnom trhu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. No a slovo dostane spravodajkyňa. Hm. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mi ľúto, že som prišla neskoro, ale let mi meškalo viac ako hodinu. Bolo to skutočne eh, hrozné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým a spravodajcom, ktorí prispeli tejto práci a pomohli mi vypracovať toto stanovisko. Bolo to skutočne vynikajúca spolupráca a podarilo sa nám posilniť naše spoločné stanovisko. Je mi veľmi ľúto, či povedala komisia, že opatrenia jednotného alebo fóra pre jednotný trh nebudú pokračovať tak, ako by sme ich radi videli. Uvidíme, ako by sa dalo integrovať do opatrení zameraných na malé stredné podniky. To dôležité a treba si zvoliť jasné priority na tých správnych miestach, pretože obe opatrenia sú rovnako dôležité a je dôležité akú per, do akej perspektíve ich dáme. Nie je to len otázka malých a stredných podnikov, ale e, tiež spotrebiteľov, väčších spoločností a nástrojov. Dúfam, že toto fórum, jeho momenty, určite správnu rovnováhu a my to budeme monitorovať a zaoberať sa tým tak, aby z týchto opatrení sa nič nevytratilo ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskoro a ďakujem vám za pomoc a spoluprácu. A komisia ešte sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Možno to súvisí s tým, že som to nepovedal úplne zrozumiteľne. E, fórum jednotného trhu bude ďalej existovať. My sa snažíme, aby aj obsahové, aj rozpočtové synergické efekty e, našli s politikou pre malé stredné podniky nie každé jedno podujatie v rámci Single Market Forum sa vzťahuje na malé stredné podniky. V tom má aj neúplnú pravdu a to ani nezamýšľame. Ide o hľadanie synergických efektov a vy, tak rozpočtovo ako aj obsahovo tá vec postupovala ďalej. Čiže nemáme žiadnu, žiadny zámer o jednotnom trhu nejaká narušiť a um, viesť do zabudnutia alebo zničenia. Ďakujem pekne, ďakujem pekne tento, toto objasnenie, áno, pani Gephardt. Ja by som možno ešte jednu poznámku rada dodala. Ďakujem za objasnenie Európskej komisie. To je veľmi dôležité. Ja by som chcela pripomenúť, že táto myšlienka uh, v fórum o vnútornom trhu uh, vznikla v Európskom parlamente a nachádza sa už v správe kolegyne Thun und Hohenstein. Takže milá Róza, ďakujeme veľmi pekne za túto myšlienku. Samozrejme, bolo by veľmi pekné, ak by Európska komisia kde prípravy sústraďovala na seba, ale aby aj prípravnú fázu, prípravnej fáze spolupracovala s parlamentom a nie aby na záver milostivo mohli vyslať jedného alebo dvoch ľudí, ale aby sme boli stále súčasťou fóra pre jednotný trh, to by bola pekná vec, ktorú som chcela ešte povedať. A myslím, že Róza úplne súhlasí. Áno, ďakujem pekne. Chcela by komisia sa ešte vydať, pani Schreiber, práve ste prišli. Chceli by ste sa vyjadriť po týchto pripomienkách? Máme čas, takže myslím, že to bude užitočné. No, no, no, Ospadnem sa. Všetko je blokované, veľmi ťažké je teraz realizovať mobilitu tu v Bruseli. My aj spravodajky sme mali takisto problém, chápeme to. Toto je to vaša možnosť komentovať. Viem, že došlo už k výmene názorov v tejto téme pokiaľ ide o príslušné rozpočtové linky. A ako už asi vysvetlila koleg- vysvetlili kolegovňa, e, pozreli sme sa na rôzne možnosti. Je tu teraz nová situácia, zlúčenie pôvodného riaditeľstva pre e, obchod a podnikanie, nové synergie, nové príležitosti, takže sa pozeráme na rôzne opcie, ale môže dôjsť k tomu, že e, využijeme iné cesty na zabezpečenie stálej, stálej základne pre túto reformu to je pre nás veľmi dôležité, pretože si myslíme, že sme mali dobré pozitívne výsledky. Keď som vošla, tak som pochopila, že teda pani Gepard zúraznila, že parlament je plne implikovaný. Myslím si, že sme sa pokúsili už naposledy konať. Vicky Ford bola prítomná zastupcovia jednotlivých skupín. Vítala by som a dúfam a vychádzam z toho, že budem, už budeme mať viaceré, viaceré a workshopy a veľké, veľké podujatia v rámci holandského predsedníctva s rôznymi skupinami, rôznymi individuálnymi poslancami, ktorí sa veľmi zaujímajú o túto tému. ako ste boli počuli, podporujeme e, Fórum pre jednotný trh. Práve keď hovoríme o synergiách. Ďakujeme každopádne za váš feedback. Ešte snáď niekto by chcel pohovoriť. Takže prejdeme e, ďalej. Lehota na pozmeňujúce návrhy je 14. júla e, na poludne a potom bude posúdenie pozmeňujúcich návrhov v septembri a hlasovanie v IMKU bude 3. septembra. Ak všetko pôjde dobre, tak sa, držíme, tak sa budeme držať tohto e, postupu. Týmto môžeme tento bod uzavrieť. Tým sa dostávame na záver dnešného spoločného zasadnutia. Má niekto ešte niečo v bode e, rôzne? Nevidím, že by tomu tak bolo. E, pripomínam vám, kolegovia, že ďalšie zasadnutie bude 15. júla o 9. Teším sa eh, na to stretnutie. Ďakujem za účasť a uzatváram toto stretnutie.